som dostala jedno e, rozhodnutie e, k tejto diskusii, ktoré bude predložené na e, schválenie zajtra. Teraz máme ďalšiu otázku na ústne zodpovedne, ktoré sa týka pri pozných rozmerov a hmotnosti určitých cestných vozidiel. A teraz sa môžem dať slovo vypra- eh, pánovi Brianovi Simpsonovi, ktorý vypracoval túto otázku. Ďakujem sa 5 minút. Eh, eh, ja dnes uvádzam túto tému, ktorá sa týka skôr váh a rozmerov veľkých nákladných vozidiel. Parlament minulý rok otvoril právnu otázku, e, či komisia e, nechce jednostranne e, zmeniť pravidla pre túto oblasť bez zapojenia spolu legislatívcov. Ja osobne sa domnievam, že infraštruktúra v mnohých krajinách nie je dostatočná na to, aby po nej mohli jazdiť takéto vozidla a účinky e, na e, infraštruktúra na životné prostredie je potrebné vyhodnotiť. Je však jasné, že v rámci výboru je veľká zhoda názorov na to, že po akákoľvek zmena súčasného stavu sa musí robiť e, v rámci spolurozhodovania. Nemôžeme akceptovať niečo, čo bolo prijaté svojvoľne a e, že a nemôžeme ani pripustiť, aby sa odchýlilo od našich predchádzajúcich stanovisk. Komisia e, vo svojej odpovedi parlamentu e, to potvrdila. Ale e, potom komisia svoju zmenu presadila tak, aby v nádeji, že, t- presadzovala v nádeji, že parlament si to nevšimne, ale parlament si to všimol a komisia sa snaží teraz nájsť cestu z tohto zmetku, ktorý sama spôsobila. Komisia sa rozhodla, že podporí svoju novú, svoj nový výklad e, existujúcej legislatívy, hoci pripustila, že súčasná smernica nie je celkom e, jednoznačná. Dokonca aj predseda Paros pripustil, že úplná revízia by ponúkla príležitosť na zabezpečenie právnej jednoznačnosti. Preto eh, ja eh, žiadam komisiu, aby podporila eh, názor, že súčasná legislatíva nie je jednoznačná a že je potrebné, aby bola úplne revidovaná a aby sa tu riešili aj otázky cezhraničných jazd týchto vozidiel. Podľa mňa, e, ak tak neurobíme, tak sa iba znásobia tie chyby, ktoré sme urobili minulý e, rok e, je teda potrebné, aby sa tieto zmeny najprv predložili parlamentu na demokratické posúdenie. Potrebujeme právnu jednoznačnosť, ale to môžeme dosiahnuť iba v spolupráci so spolulegislatívcami. E, táto celá otázka je veľmi zmetočná a e, je, nastal čas, aby sme sa vymanili z tohto zmetku tým, že parlamentu umožníme zohrať jeho e, úlohu, ktorá je zakotvená v, zmluvy o, v zmluve o Európskej únii. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Simpson. A teraz podpredseda komisie, pán komisár Kalas. Pani e, predsednička, vážení poslanci, komisia. Vážení členovia výboru pre dopravu, dopravu, ďakujem vám za možnosť e, ďalej diskutovať o revízii smernice 96 roku 63 EC tá diskusia, ktorá prebehla v roku 2012, ukázala, že táto otázka je veľmi citlivá, že existujú rôzne interpretácie ohľadne výkladu smernice. Ďalej sa ukázalo, že je treba naozaj objasniť niektoré body. Komisia revíziu smernice v týchto dňoch ukončuje a v najbližších mesiacoch môžeme očakávať, že bude ďalej postupovať obvyklým legislatívnym koliečkom. Venuje sa E, e, technickým zmenám, aj ekonomickým e, záležitostiam a rôznym druhom dopravy. Bude sa sústrediť na tie zmeny, ktoré očakávame, že prinesú veľké plusy ohľadne zlepšovania rôznych typov prepojovania rôznych typov dopravy, tzv. intermodálna doprava. Cieľom je poprvé umožniť aerodynamické zlepšenie tých dopravných prostriedkov pre jednotlivé druhy e, vozidiel. Ďalej, definícia kontajnerov pre intermodálnu dopravu. Po tretie, definovať maximálnu hmotnosť s cieľom propagovať zelené e, motory a zelené druhy pohonu a zabrániť preťažovaniu, tým pádom ochraňovať infraštruktúru a posilňovať bezpečnosť cestnej premávke. Ďalej, cezhraničná doprava dlhších nákladných vozidiel. Táto otázka podľa nás môže prebehnúť diskusia o nej v rámci normálneho legislatívneho procesu, v rámci tejto smernice preto plne rešpektujeme názor výboru v tejto otázke. A budeme sa riadiť aj názorom výboru, respektíve parlamentu. Komisia ďakuje parlamentu za pokračujúcu diskusiu ktorá medzi našimi inštitúciami pokračuje a dúfajme, že tento duch spolupráce bude pokračovať aj vo chvíli, kedy budeme mať návrh na revíziu smernice 96 lomeno 63 lomeno EC, keď táto revízia, revidovaná verzia bude pri, prijatá. Ďakujem pekne. Teraz dostanú slovo zástupcovia jednotlivých frakcií. Pán Bach, dve minúty. Ähm, Ďakujem pekne, pani predsednička. Viackrát ste už oznámili prepracovanie smernice 96 63 o prípustných rozmeroch a hmotnostných pre konkrétne cestné, e, vozi, cestné vozidla. E, tu by sa mali revidovať práve veci ako napríklad zlepšenie aerodynamiky a bezpečnosť vozidiel, ďalej otázky životného prostredia a adaptácia vozidiel na e, tie technologické nové vymoženosti a moderné e, a, modernizáciu. Teraz otázka je, či komisia sa bude venovať tomu, čo ste vy už v júni slúbili, respektíve pán predseda Barozo, a síce zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky tým, že budú z nejakým spôsobom ošetrená otázka tých naozaj nadmerných vozidel, tzv. gigalinerov. Niektoré členské štáty tým majú skúsenosti, niektoré menej, niektoré sa to snažili regulovať sami. Problémy sú e, známe, nedostatočná infraštruktúra, ďalej nevyjasnené otázky toho, čo sa týka bezpečnosti, cestnej premávky infraštruktúry a nezlučiteľnosť s tým, E, respektíve dopravu presúvať na železnicu, cezhraničná, cezhraničná doprava. Tieto otázky nie sú stále vyriešené a tam e, súhlasím s pánom Ryanom Simpsonom. Viete, aké je stanovisko parlamentu a prijal by som si, aby spoločne e, komisia postupovala s parlamentom a vytvorili sme v tom legislatívnom procese nový postoj, respektíve v nevidovanej smernice by sa riešilo napríklad preskúšanie, pre, e, revidovanie ef, efektivity, účinnosti, kapacity a, a len v spolupráci s parlamentom môžeme vypracovať zmysluplnú právnu normu, ktorá bude slúžiť občanom, pretože ak bude komisia postupovať len po svojom, tak nepomôžeme ani priemyslu, ani účastníkom cestného premávky. Ďakujem pekne, pán Bach. Za sociálnych demokratov Elka Draui. Ďakujem pekne, pán. Ni, predsedníčka. Po tom, čo povedala komisia, moc dobre nechápem, či teraz tá nová interpretácia platí alebo nie, pretože máme dva dôvody na to, aby sme boli znepokojení. Po prvé kvôli postupu a po druhé kvôli obsahu. Pokiaľ ide o postup, na, veľmi nás prekvapuje to, že komisia si myslí, že táto jej interpretácia je e, nová, vhodná, ale mm, jednostranná. O, otázka, že či megakamiony alebo uh, Eh, tie monster trucks, eh, či eh, môžu krížovať naše vnútorné hranice, alebo nie. To je tá zásadná otázka. Vy ste pri viacerých eh, príležitostiach odpovedali na otázky našich kolegov, že nemôžu eh, krížovať eh, tieto alebo prekračovať tieto vnútorné hranice, ale teraz sa zdá, že opak je pravda. Avšak myslím si, že to by mal rozhodnúť legislátor a nie komisia. Stále nechápem, aký konkrétne je súčasný status súčasnej legislatívy, pretože my máme, eh, myslím, demokratickú diskusiu a je potrebné, aby sme predložili legislatívnu otázku, aby sme mohli vôbec sa k tomu vyjadriť. A ďalej, myslíme si, že stimulovať alebo eh, dotovať takéto megakamiony idú v rozpore s tým, že chceme zmeniť eh, tieto spôsoby e, prepravy, veď chceli sme prepravu e, presunúť z ciest na, železničné, e, na železničnú sieť a toto, ako keby sme sa snažili opak, preto vás chceme poprosiť, aby ste opustili tieto plány a aby ste sa venovali takým, ktoré sú veľa lepšie. Ďakujem pekne a teraz mene Alde, pán majster. Um Ďakujem pekne za slovo. Ide tu o smernicu, ktorá vznikala v čase, kedy tie megakamiony a tie nadmerne dlhé kamiony vôbec ešte na našich komunikáciách nepremávali. E, sú tam ustanovenia pre kamiony a potom sa mm, pridali členské štáty, ktoré používali tieto nadmerné kamiony. Preto je možné teda povedať, že aby mohla byť výnimky pre členské štáty, ktoré chcú používať takéto nadmerné kamiony, a to by potom museli oznámiť komisie, tak aby to, to bolo jasné. Ale v tejto otázke je, či tieto nadmerne dlhé kamiony, tak ako je to stanovené smernice, či môžu prekračovať hranice alebo nie. A podľa mňa je problém v tom, ani nie tak ideologicky, či chceme alebo nie, ja som z Dolného Saska, a tam ten problém máme. Naozaj tá infraštruktúra, tie komunikácie, bezpečnosť e, cestnej premávky. Tá otázka teraz je, či môžu prekročiť hranice alebo nie. A problém je, že komisia nám dala rôzne odpovede. Na začiatku nám povedali pri jednej otázke, nie, nemôžu prekročiť hranice, a v prípade, že sa nie, niečo takému dojde, je to treba potom sledovať a vyjadriť varovanie pri druhom stanovisku, teraz aj pán komisár Kalas sám nám povedal, že vlastne nie je možné nepovoliť, aby prekročili hranice. Napríklad v Dolnom Sasku sme tieto megakamiony povolili. A e, naša susedská krajina tiež. Tak je predsa nelogické, aby potom by sa mali niekde zastaviť. A teraz v tom je ten problém. Podľa mňa je problém, že teraz chceme, aby firmy, ktoré prepravujú ten tovar z jedného miesta Európy na druhú, či, aby mali právnu istotu, či môžu prekročiť hranicu alebo nie. Ak nemôžu, tak to možno pre nich ani nedáva zmysel. A preto je treba túto otázku vyjasniť. Potrebujeme jasné vyjadrenie aj v tej smernici, v spolupráci komisia parlamentu, aký je teda stav veci, aby sme mali právnu istotu. Ďakujem veľmi pekne a teraz mene zelených kolega Kramer. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Konrad... Vážená pani predsednička, Konrad Adenauer raz povedal, keď zmenil svoj názor, povedal, žiadna moc na svete ma nemôže prinútiť k tomu, aby som cez noc zmúdral. Pravdepodobne si toto právo prisuje pán komisár Kalas. 16. marca 2010 som položil otázku, či uh, vie o tom, že prekračujú hranice práve takéto megakamiony? A odpovedal nie. A pýtala som sa, komisia súhlasila, ak by komisia bola informovaná o takýchto prechodoch, e, či by e, zakročila a zahájila konanie voči členskému štátu pre porušenie tej smernice? Odpoveď bola ba nie. Jednoznačná táto pozícia bola potom čoskoro zabudnutá a odrazu boli takéto prechody hraníc povolené. Nechcel komisára zmeniť, chcel iba inak interpretovať zákony. Tento strážca e, zmluv, chcel tie zmluvy odrazu porušiť. A proti tomu boli odrazu všetky frakcie, bez ohľadu na to, či boli za alebo proti tým megakamionom. A potom 30, 13. júna 2012 pán Kalás žiadal, citujem, tento postup hodnotím a z právneho hľadiska ako bezvadné, pretože smernica v tomto bode nie je jednoznačná. Ďalej, aby neboli žiadne nejasnosti, o, sa odvolal o na že je treba prepracovať vecný obsah toho, čo znamená tie gigalinery, teda tie megakamiony. Martin Schulz vyzval komisára, aby sme zastavili komisára pri jeho týchto nelegálnych eskapádach. Ale potom komisár Kallas 11. januára 2013 v rámci Europolitics povedalo, že pri prepracovaní smernice e, bude cezhraničný, respektíve sa vôbec nebude venovať cezhraničnému doprave týchto megakamionov. Môžeme ten citát pána Adenaura ešte upraviť aj tak. Žiadna moc na svete nemá, nemôže prinútiť k tomu, aby som cez noc zhlúpol. Ďakujem pekne. Modrá karta od eh, kolego Meissnera, od poslanca Meissnera. Pani poslankyne Meissnerovej. Áno, pán Kramer práve zautočil na pána komisára, respektíve eh, výhrady voči komisárovi. Eh, Zosúpadli tu slova hlúpy a tak ďalej. E, navrhujem, aby debata sa držala na vecnej úrovni a naozaj toto bolo nevecné. Teraz konkrétna otázka. Môžeme sa tu baviť o porušení zákona, ak vlastne komisia nemôže vôbec rozhodovať o tom, či môže pripustiť tieto dlhšie nadmerné komisie alebo nie. Pretože to musia potom členské štáty pripustiť alebo nie a iba to hlásiť komisii. Takže nakoľko je to zodpovednosť komisie? Nech sa páči, pán Kramer. Pred dvoma rokmi som sa cieľene pána komisára pýtal, či vie o tom, že tieto nadmerné kamióny prekračujú hranice a jeho jasná odpoveď znela nie. Ale tú otázku doplnil, ale ak by som to vedel a sám iniciatívne povedal, ak by som to vedel, vyzval by som členské štáty a by mi, ma o tom informovali, ak by to potvrdili, tak by som ich vyzvala, aby s tým prestali a ak by s tým neprestali, tak e, začnem s konaním pre porušenie zlomných záväzkov. A to bola jednoznačná výpoveď pána komisára. Odrazu nám hovorí, no tak o tom vlastne vôbec nič nechcem vedieť. Budeme to jednoducho inak interpretovať. Ja budem rozhodovať o tom, ako interpretovať zákony. Rada ma nezaujíma, nezaujíma ma parlament. Budem si robiť, čo chcem. A to s demokraciou nemá nič spoločné. A preto sme vo výbore sa všetky frakcie zhodli, že to si jednoducho nenecháme. E, to sa nám nepáči. A preto žiadame naozaj zastavte toto nelegálne konanie, kým nebude jasná interpretácia, kým všetko nebude jasné. Ďakujeme pánu poslancovi Kramerovi. Teraz dávam slovo pánu poslancovi Leichtfriedovi. Ďakujem pekne, pani predsednička. V poslednom čase ste mali s parlamentom trošku smolu. Balíček letecký ten bol, e, leteckého priemyslu bol jednoducho odmietnutý a teraz mám trošku podozrenie, že ste dospeli k záveru, no dobré, ak nebudú robiť tak, ako ja chcem, ako ja pískam, tak jednoducho už nebudem sa s parlamentom obťažovať. A tak sa správate, tak ste sa správali v otázke tých megakamionov, gigalinerov. Pretože to, čo ste nám tu teraz povedali, to vôbec nič nerieši ohľadne tej, toho, tej jadra tej otázky. Tak, tak ako hovoril pán kolega Kramer, vy ste jednoducho pravdepodobne nelegitímne zmenili európske právo a to nejde, vážený pán komisár. Ak chcete, aby sa veci zmenili, pri, musíte priniesť legislatívny návrh. Inak nemôžete robiť vôbec nič. Chcem vám položiť otázku, pán komisár. Chcete sa zapísať do histórie Európskej únie ako komisár, ktorý sa svojou vlastnou mocou snaží zmeniť veci a to nelegálne a nelegitímne. Verím, že to nie je vašim úmyslom, ale ste na najlepšej ceste. Ďakujem pekne, pán Leifert, A teraz má slovo pani Lichtenberg. Pán komisár, keď som vás počúvala, keď eh, ste reagovali na pána Simpsa, na, tak eh, som si vypočula, že ste povedali, že ste sa snažili citlivo venovať týmto otázkam, ale možno, že nie úplne, pretože keď si uvedeme vaše chovanie v, v minulých mesiacoch, tak dospieme k tomu názoru, že citlivosť témy je vám možno známa, ale predovšetkým máte na mysli a na pamäť platí úspech len jedného sektoru. Ja som si veľmi podrobne vypočula, keď ste hovorili o aerodynamických tvaroch, o rozmeroch, o hmotnosti, čo to všetko detailne bude znamenať. Viem si predstaviť, že sa chcete vyhnúť tomu, aby nákladné vozidlá boli preťažené tým, že predlžíte dĺžku vozidiel, predlžíte nákladné vozidlá, takže železnica už nebude mať vôbec šancu byť konkurenciaschopná. A preto sa vás chcem spýtať, že či urobíte analýzu dopadov a to riadne, aby do toho boli začlenené aj nutné naviac náklady verejného sektoru, ak všetky tieto dlhé nákladné vozidlá budú na našich cestách Eh, jazdiť. Môžem vás eh, uistiť, že oblasť Alp eh, sa bude mm, to proti tomu brániť. Ďakujem, má slovo pani Tikau. Mai multe rânduri, intenția de a modifica la sfârșitul anului 2012 sau la început... Hmm. <clears throat> Pán komisár, smernica 1996 eh, lomeno 63 eh, mala byť revidovaná, hovorí o maximálnych rozmeroch vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave. Eh, Európsky parlament a rada pracujú na zmene nariadenia o digitálnych e, tachografoch. A parlament sa domnieva, že zavedením senzorov sa získajú užitočné informácie o nakladacích a vykladacích operáciách. Zastupcovia komisie nás informovali, že tieto váhové senzory budú zavedené po zmene príslušnej smernice. Mám otázku. Ak revízia smernice 50... Moja otázka je, že či súčasťou revízie tejto smernice bude aj zavedenie týchto senzorov. Teraz prechádzame ku Catch the Eye. frau präsidentin sehr geehrter herr kommissar! herr kommissar ďakujem pekne. Pán komisár, dnes po deviatich týždňoch, konečne v pondelok, som dostala odpoveď na svoju otázku k tejto téme. Podľa článku 117 a, príslušného ustanovenia, na to máte o mnoho kratší čas, ale to len tak mimochodom. Chcem len povedať jasne, že to, ako postupujete, je absolútne nepriateľné, pretože táto nová interpretácia, s ktorou ste prišli, otvára vlastne také zadné vrátka. A podľa mňa je len jedna možnosť, ako to priniesť do legislatívneho procesu a do parlamentu. A dovtedy bude platiť smernica eh, 96 rok 53 v danom znení a preto vás vyzývam predložiť revíziu tejto smernice, ale e, zapracovať do toho aj revíziu cezhraničnej prepravy. Pretože zatiaľ to vyzerá, že to nie je vašim úmyslom. A môžem vás ubezpečiť, pán komisár, že nič iného vám tu neschválime, než to, čo tu požadujem. Ďakujeme pánu Ertekovi. Pán kolega Krámer, ktorý má ešte otázku. Chcel by som sa pána kolegu spýtať, či viete o tom, že niekde tie megakamióny môžu prekračovať hranice alebo nie. Čo si myslíte, ako s tým teda bude zaobchádzať a v prípade, že to tak je, ako sa k tomu postavíte, k tomuto nelegálnemu, nezákonnému konaniu, ku ktorému dochádza v EÚ? Ďakujem pekne, pán poslanec Kramer. Veľmi dôležitá otázka, áno. Podľa toho, čo vieme, je to naozaj tak, že tieto megakamióny premávajú napríklad medzi Dánskom a Nemeckom. A to je potom otázka na vás, pán komisár. Kedy vy ako strážca zmluv e, zvažujete rozbehnúť konanie proti týmto členským štátom za porušenie zmluvných záväzkov. A ďakujem aj pánu Kramerovi za položenú otázku. Ďakujem pekne, pán Ertok. A teraz pani Ayala Sender požiadala o slovo v mene v rámci keďže ja ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja takisto by som sa chcela pripojiť e, k tomu prekvapeniu a k e, tomu zlému stavu mojich kolegov, pokiaľ ide o túto nerozhodnosť a tento zmetok, ktorý vytvárate, pán komisár. E, pani predsednička, myslím, že sme nedali dôvod Európsky parlament tomu, aby táto situácia dospela do e, tohto stavu. Aspoň moja krajina momentálne vytvorila eh, práve novú normu 4 tón eh, v rámci vnútroštátnej legislatívy a preto máme zmetok v tom, že o čo sa máme opierať, pretože na základe interpretácie, tak ako nám bola poskytnutá tamto, eh, spôsobuje len zmetok, pokiaľ ide aj o právnu bezpečnosť Takže to nás dostalo do tejto situácie, preto vás chceme poprosiť, aby ste čo najskôr vyjasnili túto situáciu, aby to eh, nebývalo ešte viacej zmetkov v našich krajinách. Ďakujem. Eh, ďakujem pekne, pani kolegyňa Lasender a teraz pán komisár Simkal. Eh, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel zopakovať len to, že ja už som si tieto otázky vypočul veľakrát predtým, a e, komisia nemá vôbec v úmysle e, e, podať, dať súhlas s európskym modulárnym systémom, s gigalinerami a ich, použ- a ich používaním v celej Európe. Ja dôrazne podporujem stanovisko, že toto musí byť vecou členských štátov a keď členské štáty povolia vstup týchto väčších nákladných vozidiel, tak je to ich vec, tak ako sa to deje v niektorých krajinách, ale tam, kde obyvateľstvo s tým nesúhlasí, tak, nesúhlasí, tak vláda sa môže rozhodnúť, že sa nebudú používať. Myslím si, že toto je jediný spôsob riešenia tejto otázky. My nemôžeme povoliť používanie týchto veľkých nákladných vozidiel vo všetkých členských štátoch. Ale e, táto zmena smernice zahrňa mnohé pozitívne zmeny, pokiaľ ide o váhu a rozmery tak aby boli tieto nákladné vozidla e, šetrnejšie voči životnému prostrediu. Eh, ako viete, členské štáty, mnohé z nich teda povolili eh, používanie takýchto veľkých eh, nákladných vozidiel, ako napríklad v niektorých spolkových štátoch v Nemecku. Máme rôzne správy. V niektorých správach sa hovorí, že sa robilo hodnotenie vplyvov a viaceré správy, ako povedal pán Bach, E, prinášajú rôzne odpovede na tieto otázky. A e, tam, kde sme mali protichodné stanoviská a kde vznikol problém, tak e, ja pripúšťam, že bola chyba, keď sa poskytla právna odpoveď, ale my keď sme hovorili o tejto otázke, tak eh, tam my sme vychádzali z toho, že je v poriadku, keď to naše právne vysvetlenie je, že ak štáty povolia e, používanie týchto vozidiel za určitých podmienok, tak by to malo byť v poriadku. Ja samozrejme súhlasím s tým, že sa k tomu mohlo pristupovať inak a pripúšťam, že sme urobili chybu a a naozaj bola to naša chyba a samozrejme e, by sa to mohlo riešiť pomocou tejto smernice. A teraz je tá možnosť a preto sa domnievame, že v rámci diskusie o zmene tejto smernice môže parlament v plnom rozsahu uplatniť svoju právomoc na e, zmenu, na hlasovanie o zmene alebo hlasovanie proti zmene. A Čiže teraz je na výbore pre dopravu, aby e, vypracoval stanovisko k tejto možnosti cezhraničného používania týchto vozidiel medzi členskými štátmi. Takže náš právny názor je taký, že E, pokiaľ členské štáty povolia používanie takýchto veľkých e, vozidiel, tak je to ich vec. Pokiaľ ide o váhové senzory, toto sú veľmi nákladné zariadenia a e, váhali sme s tým, či by sa mali zahrnúť do tejto smernice. Napokon sme ich nezahrnuli, lebo sú veľmi drahé. A Samozrejme, z toho, čo som práve povedal, vyplýva aj to, že sa e, nezačalo žiadne konanie o porušení proti členským štátom, ktoré povolili e, používanie týchto väčších nákladných vozidiel v e, cezhraničnej preprave. Vážení kolegovia, diskusiu sme týmto uzavreli. E, predpokladám, že pán komisár vám bude k dispozícii aj po ukončení tohto rokovania, pokiaľ budete chcieť ešte pokračovať vo výmene názorov. E, chcem sa vám poďakovať za vaše príspevky. Informujem vás, že zajtra pokračujeme v rokovaní o 9. do poludnia. Želám vám ešte príjemný večer.